Pani e, Mogherini, teraz máte e, slovo na e, záver, aby ste uzavreli svoje vystúpenie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ospravedlňujem sa, že som teda bola jediná na vypočutiach, kto nedal vám a tlmočníkom písomný text E, takže, e, pred, takže predstavte si, koľko mám toho e, málo pripraveného pre môj záver. Takže budem veľmi stručná. Chcem vám všetkým veľmi poďakovať za tieto tri hodiny a čosi, ktoré ste mi poskytli. Bolo to pre mňa veľmi cenné ako príprava na moju prácu, ak sa teda tak rozhodnete, rozhodne podporiť ma aby som získala e, e, lepšie poznanie vašich jednotlivých názorov a pohľadov. A myslím si, že máme obrovský potenciál pre e, vzájomnú spoluprácu. Bola som prekvapená, že Nepadla žiadna otázka ku e, vzťahu, aký chcem vytvoriť s týmto výborom a s parlamentom. E, možno by som e, využila túto príležitosť, aby som sa k tomu vyjadrila. Veľa som toho povedala už v odpovedi na, moje, na otázky pre mňa, ale chcela by som byť čo najviac prítomná počas teda vašich prác navrhujem, aby sme sa stretli pred teda jednotlivými eh, stretnutiami. Bolo by dôležité, keby sme stretli pred eh, zasadnutiami eh, fakt, aby sme si vytvorili nejakú spoločnú víziu. Takúto spoločnú víziu som mala na mysli, keď som to spomínala. Samozrejme, každá inštitúcia má svoju odlišnú legitimitu a úlohu, ale pre mňa by bolo veľmi cenné, keby som si mohla vymeniť s vami názory mm, takto vopred mohlo by bolo vhodné, keby na nejakej technickej úrovni, na úrovni generálneho tamníka by sme sa mohli informovať o rozhodnutiach, ktoré e, padli. Bolo by dobre, keby sme spolu e, prechádzali e, zasadnutia osobitného výboru. E, e treba pracovať na e, prístupe k informáciám e, e s vami pragmaticky a štrukturovanie. E, a ešte jeden bod, ktorý nezaznel, ale viem, že je spojený s otáznikmi, teda ten systém e, zástupcov a podpredsedov e, spolu s predsedom Junckerom a príslušnými komisármi. Môj prístup by bol, aby som požiadala nielen komisára Hána, ale aj ostatných, aby ma zastupovali, keď to bude relevantné aj e, pred e, týmto výborom, nie e, vychádzajúc z teda kalendára, ale z obsahu. Takto by sme, myslím, mali štrukturovať našu vzájomnú spoluprácu. Ako som povedala, bola by som, veľmi rada by som podporila iniciatívy v zmysle parlamentnej diplomácie. Ja som to robila v tejto oblasti a veľmi to cením. A na tejto, v tejto súvislosti by som tiež e, e, spožiadala, ak by som sa stala e, vysokou predstaviteľkou, nielen teda dezignovanou vysokou predstaviteľkou, aby sme tento proces zdieľali, aby sme z neho vyťažili čo najviac. A tiež ste považovali ako pozitívnu výmenu názorov mm, s zastupcami delegácií, ehm, takže to by som rada naďalej podporovala a tiež si myslím, že by bolo dôležité, aby tu boli prepojenia, aby to bolo prístupné pre e, e, výbor, mať e, k dispozícii teda nejaké politické správy, výsledky, výstupy. Bolo by dobré, keby e, sme takto mohli postupovať e, e, voči ostatným inštitúciám a vo všetkým, teda aj, aj voči Európskom parlamentu. A aj dnešná diskusia mi ukázala, že výzvy sú tu dosť veľké Prvá veta, ktorú som myslím povedala po rozhodnutí Európskej rady koncom augusta, e, bola, že som si vedomá v skutočnosti, že e, tie výzvy sú tu naozaj obrovské a každý deň e, si uvedomujem, že sú ešte väčšie, než som to očakávala pôvodne. Ale myslím, že máme pred sebou 5 rokov, aby sme na nich pracovali, musíme si e, vždy dávať vysoké očakávania, e, môžeme ich e, ešte cestou zrevidovať, znížiť, ale treba naozaj začínať vysoko. Musíme si vytvárať týmy na viacerých stranách Európskeho spoločenstva a nájsť si tie najlepšie pracovné metódy medzi nami a so silnou politickou vôľou a snáď e, e, tým vhodným vodcovstvom e, sa nám podarí vyriešiť niektoré z tých problémov, ktoré sme tu dnes nadniesli. A budem veľmi rátať s vašou spoluprácou. A ako som povedala, stretávanie s vami nebude pre mňa povinnosťou, je to pre mňa politický záujem, pretože viem, že v parlamente veľa z tých vecí, ktoré som dnes povedala, E, sú tak hlboko e, zdieľané, ako ich e, cítim hlboko aj ja. Ďakujem veľmi pekne. Frau Mogherini, Pani Mogherini, kolegyne, kolegovia, veľmi vám ďakujem. Myslím, že sme mali veľmi eh, presné eh, eh, zasadnutie, kde obe strany ukázali vysokú mieru pochopenia otázky. Ďakujem vám za odpovedanie na naše písomné otázky aj teda tieto ústne aby sme pochopili lepšie, ako by spolupráca medzi parlamentom a vami sa dala zlepšiť. Pritom ide určite aj o to, že o, pri možnostiach kontroly aj konzultácií ex ante pri strategických dokumentoch aj pri iných dôležitých veciach by bolo významný obzvlášť, teda e, bola významná výmena informácií, ako sa to tu už aj spomenulo, Myslím aj, že teda otázky, ktoré súvisia so e, štruktúrou e, zahraničnej služby, e, sú veľmi dôležité a dohody, ktoré tu zazneli, si ešte vyžadujú pretavenie do praxe. To treba tiež preskúmať, akým spôsobom teraz odpovedajú skutočnosti, ako napríklad aj teda otázka súvisia sa s, to, s tým riešením 1 tretina, 1 tretina, 1 tretina. alebo znižovaním Second International Expert. E, súvisí to teda sa s tými osobitnými zástupcami aj otázka e, teda toho celistvého e, prístupu a manažmentu kríz a, a takisto aj mnohých ďalších otázok, ktoré ste spomenuli. E, je to potrebné na to, aby sme tu docelili tie potrebné synergické efekty medzi radou, parlamentom a komisiou. Musíme doceliť tie synergické efekty ktoré e, nám umožnia e, posilniť e, tímového ducha medzi všetkými inštitúciami. To, že ste pripravená sa naozaj chápať ako podpredsedničkou v komisii, je dôležitým krokom, ktorý môže mať vplyv aj teda na vodcovstvo na rade. Myslím tiež, že musíme diskutovať o tom, ako postupovať e, pri tých rozpočtových otázkach. K tomu tiež zazneli niektoré otázky. Takisto aj zmena finančných e, e, úprav. Naša schopnosť konať súvisí teda s týmito finančnými pravidlami, ktoré sme si stanovili. Často je tu situácia príliš byrokratická. Takže ďakujem vám srdečne za to, že ste sa podrobili tomuto vypočutiu a myslím, že ste teda e, odpovedali naozaj na všetko. Nedlžite nám žiadnu odpoveď a dúfam, že z tohto vznikne kooperácia. E, ja dúfam, že to bude e, kooperácia teda celého výboru a že z toho vznikne teda vzťah, ktorý sa pretaví do úzkej spolupráce zajtra o 8. zasadnutie rozšíreného predsedníctva sa budeme zaoberať tom listom, ktorý musíme na, e, teraz hodnotenie e, vypracovať. Takže ďakujem za to, že ste sa podrobili tomuto vypočutiu a prajem vám pekný večer.